paktu by mohli viesť e, eurozónu e, k takému stavu, že by bola e, sama ohrození vlastného trhu. Ďakujem veľmi pekne, pán Sikiersky. My, my ukončujeme túto časť, pretože máme tu síce pani Barbaru Mateo, ale nevidím ju tu, nevidím ju tu a preto budeme musieť ukončiť toto kolo. Eh, jednominútových vystúpení. No niektorí, niektoré z nich eh, teda boli minúty veľmi dlhé eh, a prejdeme na nasledujúci bod programu a to je správa pani Saldemos o bezpečnosti produktov a dohľade, dohľade nad trhom. Pani spravodajkyňa má teraz slovo teda rád by som jej odovzdal slovo, pričom by som chcel upozorniť, že má 4 minúty a e, bude mať e, a môže v podstate e, preťahnuť tento svoj čas až do 6 minút, čiže to 4 plus 2 minúty. Teda teraz dostane slovo pani Saldemos na 4 minúty. Øh, god aften til alle kollegerne, der stadigvæk er her i salen. Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, ktorí ste ešte zostali v tejto sále, ja by som chcela povedať niečo k tejto správe, ktorú sme preskúmali na našom výbore pre ochranu spotrebiteľov a vnútorný trh. Ide o um, otázku celkovej bezpečnosti produktov a dohľad nad trhom. Prečo táto iniciatíva a odkiaľ vlastne prichádza? Uh, táto, uh, táto iniciatíva vychádza z uh, potreby zosúľaďovania pravidel zo strany komisie a my e, sme sa chceli vyjadriť k obsahu um, aktualizácie smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a dohľade na trhom. E, a pritom túto revíziu teda má na starosti tiež komisia. No a my sme rozdelili túto našu správu na niekoľko častí, pričom v prvom rade odporúčame isté kroky pre, pre dohľad nad trhom a tiež sa vyjadrujeme k, k konkrétnym bodom obsahu revízie tejto smernice. No a my sme e, túto smernicu o e, bezpečnosti produktov po prvýkrát, keď vyšla, vnímali ako skutočne e, akýsi štandard alebo normu Um, a vynikajúci produkt legislatívy, ale medzi tým sa situácia zmenila a ukazuje sa, že dohľad nad trhom žiaľ nie je dostatočný na to, aby sa zabezpečilo, že tieto produkty, ktoré sa dostávajú na trhy, sú naozaj bezpečné. A preto sa aj e, náš výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa e, rozhodol, že je potrebné podporiť posilňovanie dohľadu nad trhom v Európskej únii. Hoci e, členské štáty dávajú k dispozícii na tento dohľad na trom menej prostriedkov než v minulosti, čo poškodzuje nielen spotrebiteľov, e, ale e, má vplyv aj na chovanie podnikov, ktoré e, sa neviažu na zásady fungovania vnútorného trhu. No a my by sme chceli povedať, že trhy síce sú pod istým dohľadom, ale tá dohľad, ten dohľad nie je dôkladný a toto predstavuje pre podniky veľký problém, pretože ak by existoval, povedzme, um, istý systém každoročných kontrol, tak by ten konkurenčný boj bol spravodlivejší a nedostávali by sa na trh produkty, ktoré povedzme sú nebezpečné pre spotrebiteľov, ale je samozrejme E, táto otázka veľmi dôležitá aj, spotreb, aj pre spotrebiteľov, ktorých chceme chrániť. No a e, teraz k samotnej revízii tejto smernice o všeobecnej bezpečnosti produktov. E, tu je samozrejme najdôležitejším kritériom bezpečnosť spotrebiteľov a z tohto pohľadu je veľmi dôležitá vysledovateľnosť produktov, a e, v tejto vysledovateľnosti by sme chceli, aby bolo možné volať na zodpovednosť e, výrobcov a dovozcu produktov a tu by členské štáty mali reagovať veľmi rázne a veľmi rýchlo, ak e, odhalí, že sa na vnútorný trh dostali problematické produkty a je tiež potrebné podrobovať tejto kontrole aj produkty z krajín mimo Európskej únie. My jednoducho musíme garantovať, aby aj tieto produkty, ktoré teda nevyrobili podniky v rámci Európskej únie, ale ktoré sú dovezené, boli podrobené tým istým pravidlám, a e, na toto je potrebné legislatívu spresniť a zacieliť. A radi by sme odporúčili aby v Európskej únii boli povinne vypracované štatistiky a na základe týchto štatistík by sme chceli e, presnejšie e, sledovať e, nehody a porušenia tejto disciplíny ochrany spotrebiteľov produktmi, ktoré sa dostávajú na európske trhy. Takže legislatíva by mala byť zacielenejšia a Zároveň by sme chceli, aby legislatíva ne, neohrozovala podnikanie, podnikanie podnikov, ktoré aj tak už tie pravidlá splňajú a snažia sa robiť všetko, čo je treba. No a teraz eh, k internetovému predaju, internetovému obchodu. Tam konštatujeme, že je problém pri predaji produktov, pretože eh, produkty, ktoré sa predávajú na internete, nie sú podrobené tý, tým istým bezpečnostným pravidlám a nevyhovujú tým istým normám ako produkty, ktoré možno kúpiť v bežných kamenných obchodoch. Vo všeobecnosti eh, je potrebné rozvinúť kvalitný dialog s hm, s, s colnými orgánmi, ktoré môžu zabrániť vstupu takýchto nebezpečných produktov na vnútorný trh. No a tiež si myslím, že je treba zdôrazniť eh, ochranu eh, našich spotrebiteľov najmladších, teda detí na vnútornom trhu. No a e, za naše stanovisko by sme chceli osobitne, teda za, za náš výbor by sme chceli osobitne zdôrazniť túto otázku ochrany bezpečnosti detí. No a Domnievame sa, že existuje potreba revízie tejto smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a dohľade nad trhom v tom, že treba posilniť dohľad nad trhmi a e, treba koordinovať tento dohľad na vnútornom trhu. E, teda musí dôjsť ku, kom, e, ku koordinácii uplatňovania rôznych zákonných ustanovení a k vytvoreniu akéhosi dážnika, pod ktorým e, budú fungovať rôzne e, systémy kontroly na trhu. Jednoducho spotrebiteľ musí získať väčšiu dôveru v trh a v produkty, ktoré sa na ňom ponúkajú a zároveň treba ochrániť konkurencieschopnosť európskych podnikov. Preto by som chcela apelovať, aby komisia uplatnila túto revíziu smernice čo najskôr a rada by som požiadala členské štáty aj o to, aby e, vyhradili dostatočné zdroje na takýto dôkladný dohľad nad trhom. Ďakujem veľmi pekne, pani Saldemos. Máme e, teraz e, naplánovanú krátku diskusiu e, systémom spontánnej diskusie, takže my máme niekoľko rečníkov, vypočujeme si aj zástupcov komisie a potom uzatvoríme túto diskusiu. V prvom rade dostane slovo pani Lara Kony. Grazie, presidente. mi complimento con... E Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Chcel by som poďakovať eh, pani spravodajkyni za vynikajúcu spoluprácu na príprave tejto správy. Eh, to, čo by som chcel povedať, povedať eh, obsahuje stanovisko ITRE a chcel by som poďakovať pani spravodajkyni za to, že sa podujala zapodovať sa hm, touto témou. Hovoríme o nových technológiách materiále Hovoríme o radiofrekvenciách a mikročipoch, e, ktoré by sa mali nasadiť, aby sme e, lepšie vedeli identifikovať e, výrobky a tým uľahčili situáciu spotrebiteľov. Chceme taktiež zvýšiť vystupovateľnosť výrobkov z hľadiska spotrebiteľov, aby spotrebiteľa sa vedeli zoznámiť s viacerými vlastnosťami produktu, zistiť jeho pôvod a celý výrobný proces až do konečného predaja. A z týchto dôvodov sme pripravili naše odporúčanie s prihľadnutím na to, e, e, čo sa napríklad všetko urobilo vo Francúzsku a nielen posledná etapa výroby, pretože to by bolo zavadzajúce pre spotrebiteľov a dúfame, že Európsky parlament bude hovoriť v mene spotrebiteľov a bude ich chrániť. Ďakujem veľmi pekne a rád by som pripomenul vám, že máte iba jednu minútu na každé vystúpenie. Pane Dekás. o felicit și eu pe colega noastră pentru raport. Uh, vreau să i mulțumesc... Ja by som chcel pogratulovať uh, kolegyni eh, za tú správu. Eh, chcem ďakovať za to, že eh, prijala naše pripomienky z výboru ITRE a tiež chcem zdôrazniť význam európskych štandardov, ktoré urychľujú proces tendrov a zabezpečujú bezpečnosť výrobkov. Naliehame na komisiu, aby zabezpečila finančnú udržateľnosť štandardizačného procesu cestou eh, verejno-súkromných partnerstiev, ktoré sú potrebné na to, aby sa tento systém stal efektívny. Počarkujeme skutočnosť, že potrebujeme zjednodušiť európske štandardy a skrátiť lehoty na návrh, na predloženie návrhov. Eh, je potrebné, aby sme znížili čas, ktorý je potrebný na vypracovanie štandardov. Ďakujem. Ďakujem. Pani Tikau. A teraz pani Figueredo. Ďakujem pekne. Pán precedent, pre, pre, predseda, je veľmi dôležité, aby sme ehm, starostlivo e, zvážovali pravidla e, bezpečnosti výrobkov. A to nielen z hľadiska e, ochrany výrobcov, ale aj spotrebiteľov E, zjednodušenie e, noriem a zjednotenie lehôd by nemali ohroziť e, istoty spotrebiteľov. Keď sa dívame na tieto aspekty noriem bezpečnosti, nezabudajme taktiež aj na dovoz. Takisto aj označenie made in E, má obrovský význam z hľadiska spolehlivosti výrobkov a preto dúfame, že aj komisia bude to mať na zreteli e, všetko, o čom hovorí správa pani Šoldemoze a výbor pre priemysel tiež predložil určité pozmeniace návrhy a práve preto si myslím, e, dokážeme dosiahnuť určitý pokrok pri ochrane výrobcov, spotrebiteľov a posilnení bezpečnosti výrobkov. Obermeier. Teraz má slovo pán Obermajer. Ďakujem, teraz sa tu hovorí o veľkom pokroku, ale treba sa zamyslieť nad tým, že napriek smernici o bezpečnosti produktov, e, napriek e, smernici o hračkám, napriek e, Rapexu, asi 60 produktov nebezpečných produktov pochádza z Číny. A väčšina týchto výrobkov pochádza z trhu, ktoré Európska únia nekontroluje a dúfam, že nový systém RAPEX sa zlepší a e EU musí e, silným spôsobom chrániť spotrebiteľ. Veľmi šokujúce je to, že jedna štvrtina nebezpečných e, produktov sú e, hračky, e, bábiky, detské hračky na podobne zbraní. EÚ koná veľmi pomaly v takýchto prípadoch napríklad e, používanie nebezpečných látok pri e, e, flašiach pre kojencov. Komisia na to poukazovala, ale k tomu sú tu ešte produkty, ktoré sú nebezpečné a nie sú smernicou o hračkách zakázané. Je potrebné, aby sa konalo rýchlejšie a efektívnejšie. A vysledovanosť musí byť veľa zlepšená. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega. Ďalší rečník, e, pani Rojková. Ďakujem, pán predseda. Dlhodobo hľadáme v našom parlamente nástroje, ktorými by sme dokázali stále účinnejšie braniť vstupu stále nebezpečnejších výrobkov na trhu. Súhlasím s autorskou spravy, že potrebujeme revíziu legislatívy a treba zabezpečiť previazanosť všetkých opatrení vrátanie koordinácie trestných postupov na území členských štátov. Podporujeme návrh na povinné, povinnú realizáciu zverejňovej analýzy rizik pred eh, spustením novej výroby. Vzhľadom na to, že najviac nebezpečných výrobkov pochádza z tretej krajín, považujem za kľúčové, aby predtým, ako zavedieme takúto povinnosť pre európskych výrobcov, musí byť e, zapracovaná aj do medzinárodných obchodných zmluv. Podporujem aj ďalšie návrhy a ocením vysokú kvalitu správe kolegyni Svademose. Ďakujem, teraz má slovo pani e, Westlund a tým by sme uzavreli tento blok rečníkov. Christel Schaldemose för en bra rapport. Ja vill e, Ďakujem veľmi pekne. Ja tiež chcem poďakovať pani Schaldemote za vynikajúcu správu a ja chcem zdôrazniť, že potrebujeme viac zdrojov a potrebujeme viac námatkových kontrol. A radi by sme garantovali najmä bezpečnosť produktov, pretože ako spotrebitelia si znova a znova čítame články um, a iné správy o tom, že Eh, úrady na ochranu spotrebiteľov vykonávajú eh, rôzne testy a skúšky a vždy sa odhalí nejaký ten produkt a mnohokrát tie produkty sú tak nebezpečné, že môžu byť až smrteľné, a to najmä pre deti. A ide pritom o produkty, ktoré sú pre, eh, predávané v obchodoch a pritom tie produkty vôbec nie sú bezpečné. Z nášho pohľadu najdôležitejšou otázkou je otázka chemických látok, pretože mnoho produktov obsahuje chemické látky, ktoré sú pritom v Európe zakázané, ale výrobky s nimi sa naďalej na našich trhoch objavujú, takže veľmi potrebné, aby spotrebitelia o tomto vedeli a aby mohli ten ten produkt odmietnúť. Spotrebitelia jednoducho musia spolupracovať e, spolu s orgánmi a orgány musia zase zabezpečiť, aby tieto produkty sa nedostávali na trh alebo aby boli z trhu vyčlenené. Ďakujem veľmi pekne, drahá kolegyňa. E, teraz uzavrieme túto diskusiu tým, že si vypočujeme pani komisárku Damanaki, ktorej e, srdečne ďakujem za jej prítomnosť a za pozornosť, ktorú venovala tejto diskusii, a to nielen e, zo svojej povinnosti, ale aj e, vlastne tú debatu predtým, tých jednominútových vyjadrení. Takže pani komisárka, máte slovo. You, was... Ďakujem pekne, pán e, predseda. Naozaj táto rozpráva bola veľmi zaujímavá. Mm, pričom je zaujímavé, že tu vystupovali takmer výlučne ženy. Chcel by som zdôrazniť, chcel by som v mene komisie zablahoželať parlamentu k e, jeho uzneseniu o e, revízii e, Všeobecnej smernice o bezpečnosti výrobkov a dohľady na trhom. Chcel by som uviesť, že komise víta to uznesenie a veľmi si váži vysokú kvalitu obsahu uznesenia závery E, tohto uznesenia ozrkadľujú zámery e, komisie, pokiaľ ide o prehodnotenie e, všeobecnej úpravy bezpečnosti výrobkov v Únii. Potrebujeme jasný, efektívny rámec dohľadu nad trhom. V tejto veci s vami všetkými súhlasím. Potrebujeme rámec, ktorý zabezpečí fungujúci vnútorný trh bezpečných výrobkov. S tým, aby Mm, som mal uviesť, že komisia už urobila i e, rozsiahle konzultácie so všetkými zainteresovanými, aby sme zistili, ako sa dá najlepšie dosiahnuť stanovené cieľe. Aby sme hľadali e, e, logické riešenie vo viacerých sektoroch výrobkov. Podpredsednička komisii Jali a mm, komisár Dali sa rozhodli, že budú sa snažiť konsolidovať úpravy v Európskej únii, pokiaľ ide o dohľad nad trhom. Komisie je rozhodnutá že zabezpečí, že jednak e, podniky, ale aj e, e, spotrebitelia mali osoch z bezpečného jednotného trhu výrobkov. A preto budeme prehodnocovať existujúcu úpravu, aby sme vylepšili ochranu zdravia a ochranu spotrebiteľov. Musíme sa postarať samozrejme aj o možnosti e, hľadania e, riešení a musíme samozrejme rešpektovať aj právomoci členských štátov. To veľmi dobre chápete. Avšak e, nové pravidla by mali umožniť efektívne E, zisťovať a reagovať na nové rizika. A súhlasím, že naozaj existujú nové rizika spojené s globálnymi e, e, reťazmi dodávok. Súhlasím s tým, že osobitnú pozornosť zaslúži aj starostlivosť o deti. Zároveň táto revízia by mala poskytnúť rovnaké podmienky pre hospodárske subjekty v Únii a odborať zbytočné administratívne náklady. Osobitne potrebujeme konzistentnosť medzi e, e, všeobecnou úpravou e, o bezpečnosti výrobkov, ktorá je zakotvená v príslušnej smernici a úpravou v balíčku tovarov z roku 2008. To by malo byť dosahnutelné. A povinnosti hospodárskych subjektov v oblasti bezpečnosti výrobkov budú legislatívne zakotvené. Súčasné mechanizmy koordinácie pri dohľade nad trhom tiež e, sa budú zlepšovať v členských štátoch. A napokon e, fungovanie systému včasného e, upozornenia a REPIX sa musí tiež vylepšiť. Tento systém je veľmi dôležitý a už sa používa v rámci spolupráce s Čínou a ďalšími krajinami. Potrebujeme však zdokonali tento systém, aby sme reagovali na všetky výzvy, ktoré tu spomínate. E, podpredseda vlády e, Ajani a pán komisár Dali chcú spoločne predložiť návrh e, koherentného rámca dohľadu na trhom Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne za skvelú, skvelú uznesenie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Týmto vystúpením by sme uzavreli túto diskusiu a e, radi by sme povedali, že zajtra e, na obec sa bude hlasovať o uznesení k tejto záležitosti. A teraz by sme prešli k nasledujúcej záležitosti, k nasledujúcemu bodu, kde